komisie, e, ktorý bude hovoriť o situácii e, na juhovýchode Turecka. Za pani Mogherini bude hovoriť pán komisár Johannes Hár za zastup, v zastúpení pani e, vysokej predstaviteľky Mogherini. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážení poslanci, pán predseda. Vítam príležitosť, že sa môžem s vami tu dneska stretnúť a hovoriť o celkovej bezpečnostnej situácii a situácii v Turecku. To je znepokojúca situácia. E, situácia vyvolala znepokojenie aj OSN 26. decembra, napríklad 16. januára a sledujeme veľmi pozorne tento vývoj. Niektoré z politických problémov na obidvoch stranách boli zosilnené súčasnou krízou, vrátanie hrozby Daešu, tak ako to sme videli 12. januára v Istambule, v Syrope minulý rok, ako aj v Ankare. E, stabilný juhovýchod je dôležitý nielen pre Turecko z politického, ekonomického a bezpečnostného pohľadu, ale je to dôležité aj pre EÚ a širší región. Musíme zachovať politický priestor, na ktorom sme tvrdo pracovali, tak aby prechod v Sýrii mohol začať. Jediná efektívna reakcia je riešiť konflikty, ktoré máme v našom regióne zjednoteným spôsobom. To je najlepší spôsob, ako efektívne bojovať a poraziť Daesh e, na zemi. Nesmieme ale ani narušiť kurdský, kurdský prí, e, mierový proces, pretože takto by sme posilnili ďalšie napätia. Vo všetkých našich kontaktoch s Tureckom vyzývame obidve strany, aby zaručili právny štát a žiadame okamžitú té zastavenie, e, okamžité prímerie a posilnenie mierového procesu. 25. januára bude vysoký politický dialog, ktorý bude ďalšou príležitosťou na riešenie tejto otázky. Dosiahol sa veľký pokrok v posledných dvoch rokoch a ten by sme nemali premrhať. Mierový proces zostáva najlepšou príležitosťou pri, pre generáciu, aby sa vyriešili problémy ktoré, a konflikt, ktorý si už vyžiadal pri veľa životov. PKK musí tiež prestať svoje útoky voči Turecku, musí prestať boje a musí sa zapoja, zapojiť do politického dialogu. Treba začať znovu rokovať, obnoviť rokovania v mierovom procese. To je jediná cesta vpred. Budeme naďalej ubezpečovať Turecko, že Európska únia bere vážne hrozbu PKK a že členské štáty EÚ e, reagovali veľmi masívne proti PKK. K je organizácia na zozname e, už od roku 2002 Rada jednomyselne v marci 2015 podporila toto rozhodnutie a zostane to takto aj v najbližšej budúcnosti. Avšak aj keď uznávame legitímne právo Turecka na seba obranu pred PKK, rovnako sme súčasne zdôraznili a budeme aj naďalej zdôrazňovať v našom dialogu s tureckými úradmi, že opatrenia, ktoré sú prijímané voči PKK, musia byť proporcionálne, adresné a nesmú predstavovať ohrozenie demokratického politického dialogu. Opatrenia, ktoré momentálne prijímajú bezpečnostné síly na juhovýchode, patrí tam použitie napríklad e, zákaz dlhodobého zákazu vychádzania a podobne. A to znamená prerušenie veľkých základných služieb, ako sú telekomunikácie, zdravotníctvo a podobno. Proporcionalita a zákonnosť takýchto krokov musí byť zaručená a musí byť v súlade s medzinárodnými štandardmi, ľudskoprávnymi štandardmi. Niektoré z cíl z citlivých miest tr- veci otázok trvajú 10 ročia a budú si vyžadovať odvahu mno- všetkých zúčastnených, aby sa tieto dlhodobé problémy vyriešili. Pracujeme s novou vládou v Turecku na reformách v oblasti ľudských práv, slobody, vierovýznania, prejavu a podobne. Ja sa naozaj veľmi teším na túto nadchádzajúcu debatu s vami a rád si vypočujem vaše názory. Ďakujem vám zatiaľ za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. A teraz rečníci za politické skupiny. Najprv za PP. Eh, e pani Somer. Ďakujem veľmi pekne, pani predsadajúca, pán komisár. Aká je situácia v tureckom juhovýchode? Týž, týždne eh, vynimočný stav, zákaz vychádzania. Turecké sily používajú ťažké zbranie proti eh, civilom Mnohé ľudia, deti, starí ľudia, ženy, mŕtve na ulici, dlho ležia mŕtvoli na uliciach, nič sa nemôže robiť, pretože strieľajú na všetko, čo sa hýbe. A takáto situácia je v 17 kurdských mestách a štvrtiach sú obliehané. Sú problémy so zásobovaním nielen pri telefóne, internete, elektrickej energii. Dlho nie je totiž ani prístup k vode, k jedlu. Je to neludská situácia. Ľudia opúšťajú mesta, ale nemôžu sa vrátiť. Týka sa to vyše 1 milióna, 250 tisíc je už na úteku. A je to Samozrejme aj boj proti PKK, ale to je zastierka. Je to v skutočnosti boj proti Kurdom, ktorý sa zväzie na chrbte občanov. E, juhovýchod Turecka sa stal vojnovou zónou. Nemôže byť jednoducho priateľné, aby sme sa k tomu stávali takto umiernenie. Nie je jednoducho možné, že my, členské štáty, by sme sa kvôli korec, e, utečenskej kríze odvrátili zrak a odmieň, obmeňovali Turecko. Turecko predsa smeruje k občianskej vojne a EÚ musí aktívne zasahovať a sprostredkovať, aby pokračoval mierový proces, aby sa obnovil. Je to naša úloha ľudskosti, aby sme zasiahli. Máme zodpovednosť. A posledná vec, je to tiež v našom záujme, že musíme zabrániť exodu, pretože inak budeme mať novú vlnu utečencov Kurdov do Európy. Ďalším rečníkom je za eseda pani eh, Katy Piri. Ďakujem. Situácia na juhovýchode východe Turecka je veľmi znepokojúca. Je tu boj proti PKK. Bezpečnostné síly začali tento boj znovu v lete minulého roku. Situácia v teréne sa zhoršuje. Predstavte si, že by ste bývali v Silopi, Čírze alebo v niektorých iných oblastiach. Väčšina ľudí opustila svoje domy náhlivo, keď sa vyhlásilo 24-hodinový e, zákaz vychádzania. Viac ako 200 tisíc ľudí muselo utiecť Ťažké boje prebiehajú deň aj noc medzi bezpečnostnými sílami a miliciami PKK, ktoré bojujú, budujú barikády a zákopy v týchto sídlach. Protiteroristické operácie majú veľký dopad na civilné obyvateľstvo, ktoré nedokáže opustiť svoj domov viac ako 40 dní. Takzvané sedula sily zastrašujú miestne obyvateľstvo a vidíme rastúci počet civilných opätí vrácanie detí a starších občanov. Ako je možné, že 16-ročný chlapec môže k smrti vykrvácať na ulici bez toho, aby dostal lekárskú pomoc? Útoky PKK z minulého týždňa, kde došlo k zabitiu policajtov a ich rodinných príslušníkov, nemôžeme ale nejako ospravedlňovať, ale prečo dochádza k takýmto útokom na ľudí, ktorí protestujú pokojne? Preto ma nepokojuje aj zastrašovanie a prenasledovanie vyššie tisícky akademikov, ktorí pozvali petíciu s výzvou zamier, ako možno označiť takýchto ľudí za zradcov a podporovateľov terorizmu, keď vyzývajú k mieru? Boj proti terorizmu v Turecku nespochybňujeme dnes, ale všeobecný pocit je, že tieto operácie sú kolektívnym trestom a nemajú za cieľ obnovu verejného poriadku je, nastal čas, aby EÚ zaujalo veľmi jasný postoj, vyzvalo k prímeriu a k obnove mierových rokovaní. Treba zrušiť zákaz vychádzania a tí ľudia, ktorí môžu byť súčasťou mierového procesu, majú dostať našu podporu. Ďakujem. Ďalším rečníkom je za ECR pán Denes Mark, pán Demes Marker Mark. Ďakujem veľmi pekne. Pozorne som počúval, čo ste povedali a môžem sa pridať aj k predrečníkom. Skutočnosť je taká, že turecká armáda premenila Kurdistan na vojnové územie a krvavý kúpel. Keď prichádzate cez kurdské dediny, tak vidíte, že mnohé štvrte boli zrovnané so zemou a na uliciach ležia mŕtvoly E, ľudí a to všetko je len dôsledkom rastúceho autoritatívneho režimu Erdogana. Jeho cieľom nie je boj proti IS, jeho prioritou je absolútna moc a boj proti Kurdom a západní spojenci, tí, sa, tí sú ticho, nič nekritizujú, nič neodsudzujú. My máme Erdoána, my ho potrebujeme, aby sme riešili utečeneckú krízu a preto sa pán Hán, ja hambím, hlboko hambím, za to sa hambím, že e, Európska únia nemá rovnú chrbticu, že nechráni kurdských obyvateľov, taký starý e, hrdý národ, ktorý je skutočným jediným spojencom v boji proti e, Daešu, ISISu a my im vrážame nôž do chrbta. Tak ma zaujíma, čo budeme robiť. Robme, urobme prioritu z ochrany menšín, urobme z toho základnú hodnotu cieľ. Ja si myslím, že mlčanie nikdy nie je dobrá voľba. A teraz ďalším rečníkom Alexander Graf Lambsdorff za ALDE. Dámy a páni, situácia na juhovýchode Turecka je príšerná. Veľmi trefne ste to tu opísali, je to skutočne konfliktný priestor a v tejto súvislosti môžeme tureckej vláde mnoho vyčítať, ale nemôžeme jej vyčítať to, že by začala tento konflikt. 22. júla 2015 PKK zrušilo prímerie a mierový proces, pretože zavraždili dvoch tureckých policajtov v aute a to viedlo k tomuto konfliktu. A PKK veľmi nesprávne posúdilo to, že by turecká vláda v Ankare a turecké ozbrojené sily mali by, e, budú až také vďačné, že dostanú takúto zámienku znovu rozduchať konflikt, ktorý, a tam súhlasím s pánom Demesmakerom, ktorý hrá len do karát autoritatívnemu štýlu vládnutia pána Erdoána. A to, to sa odohralo v období medzi dvomi voľbami v Turecku a AKP chcelo získať absolútnu väčšinu, ktorú stratilo v júli a tu chceli získať na jeseň. A to sa im podarilo a preto konflikt vyzerá tak, ako teraz vyzerá. Samozrejme, že mierový proces sa musí obnoviť. Samozrejme, že musí PKK E, pochopiť, že nikdy nedokážu vojensky poraziť Turecko. Ich e, víťazstva v Sýrii a získavanie územia ich možno posilňujú v ilúzii, že môžu niečo dosiahnuť na juhovýchode Turecka vojenskými silami, ale to je nezmysel. To môže fungovať len ak bude politické riešenie a je najvyššia doba, aby toto PKK pochopilo. Ale aj Turecko, aj vláda v Ankare, aj tá musí pochopiť, že autonómia, samostatnosť, kultúrne seba určenie kurdských území na juhovýchode Turecka musí byť viac ako rozvojová pomoc, ako hospodárske opatrenia. Jednoducho treba tu nájsť nejakú formu samosprávy, aby k tomu, a pokiaľ už je od akademikov, dámy a páni, tak pani Piri povedala všetko tak, ako to je. Ďakujem. Ďakujem. A ďalším riečníkom je pán Takis Hadži Georgiu za GUE. Jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Milé kolegovia, prichádzam do tejto miestnosti z výboru, spo, miešaného výboru Európskej únia Turecka a musím povedať, že tam zástupca komisie E, pokiaľ ide o vinu nad vývojom v juhovýchodnom Turecku, pripísal PKK. A myslím si, že ak máme región s 500 tisíc obyvateľmi a keď v týmto, tomto regióne panuje dvojmesačný zákaz vychádzania a ak by mali všetci títo ľudia platiť, patriť do PKK, to sa mi nechce veriť. Chcem jednoducho povedať, že tu ide skôr o revolúciu a nie o aktivitu toľkých ľudí. Jednoducho, pred chvíľou som dostal správu od poslanca HDB a je zavretý Mosure, jeho dom je bombardovaný vojakmi a poslal mi túto správu, túto SMS-ku. Možno je to posledná správu, ktorú môžem poslať ešte, kým som živý. Takže Turecko sa musí zaoberať týmto problémom a Turecko musí vyslať jasné posolstvo Turecku. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Skakela, minúta 30. Ďakujem. Situácia na juhovýchode Turecka je polotovania hodná, už to tu všetci dnes ho povedali. Je hrozná, umierajú tam civilisti takmer každý deň, ale nezabúdajme, že situácia nie je zlá len v tej kurdskej oblasti, ale všade v Turecku Napríklad máme tu výzvu k mieru od akademikov. Je skvelé, že takto postupujú, sú to hrdinovia. Ale čo sa deje? Nikto im neaplauduje, ale skôr im prezident Erdogan sa im vyhráža. A mafia sa im taktiež vyhráža. Takže skutočne ich životy sú ohrozené, ich sloboda je ohrozená a mali by sme ich podporiť, ako to len ide. Ale na čom sa väčšina z nás asi zhodne, je, že ten síce viem, aký je tam problém, ale nemáme možno úplne presnú predstavu, alebo rovnakú predstavu ohľadom toho, ako k tomuto problému my prispievame a čo sa s tým dá robiť. Podľa mňa bolo veľkou chybou rokovať o prístupe alebo zablokovať rokovania o prístupe Turecka niekoľkými členskými štátmi, pretože toto dalo Erdoánovi eh, príležitosť instrumentalizovať rokovanie o prístupe v rámci jeho interných politík a to sa mu aj podarilo. A to je tiež naša chyba. Takže prosím, neopakujme už túto chybu. Ohľadom toho, čo teraz robiť, Európska únia musí byť vždy, musí sa vždy zasadzovať o ľudské práva, aj čo sa týka Turecka. A áno, potrebujeme spolupráca s Tureckom, čo sa týka utečencov, a je treba Turecko zvládnuť situáciu, ale musíme pomôcť aj utečencom. Ale nemali by sme odsúvať nabok ľudské práva vo všeobecnosti. Ďakujem. A ďalej pán James Káva na minútu za EFDD. Ďakujem, pani predsednička. Takže to, ako sa Turecko chová e, ku Kurdom, nie len na svojom území, ale aj tým, ktorí odvážne bojujú v Iraku a Syrii proti IS, to je škandál. A Všetci boli radi, keď konflikt medzi Tureckom a PKK bol zmrazený, ale teraz vidíme, že turecké orgány opäť začali e, s nimi bojovať prezident e, nielen utlača novinárov a slobodu tlača, ale teraz e, útočia aj na Kurdov. Sú tam pravidelné E, styky alebo strety e, Kurdov a IS a toto je doprevádzané represívnymi akciami Turecka voči Kurdom. Toto ukazuje na veľké rozdiely medzi základnými hodnotami EÚ a Tureckom a myslím si, že Turecku by nikdy nemalo byť umožnené vstúpiť do Európskej únie. Ďakujem. Ďalej na minútu a pol pán De Graaf. De westerse waarden vrij Ďakujem. Takže západné hodnoty, sloboda, demokracia a ľudské práva nie sú zosúladiteľné s islamom a islamským Tureckom. Vidíme, že sa snažia umlčať kritických novinárov, zatvárajú ich do väzenia a terorizujú aj vlastné, vlastné obyvateľstvo na juhovýchode svojho územia. Ale my. Komisia zatvára oči pred politikou Turecka, ktoré sa tvári, že pomôže Európe, ale chcem sa spýtať, že aká je situácia v táboroch, dostali pomoc od EÚ alebo od Turecka. Nesmieme naďalej podporovať Turecko. To, čo sa udialo s Arménskom, to, čo sa deje s Kurdmi, to poznáme. Jednoducho chcem nahlas povedať, Turecko nepatrí do Európy a definitívne skončíte rokovania o pristúpení Turecka do e- k EÚ. Na minútu a pol teraz dostáva slovo pán Flankenstein. Ďakujem, pani predsednička. Milí kolegovia a kolegyne, pán de Hraf, na úvod by som chcel sa vyjadriť tomu, čo ste povedali vy. Ja si myslím, že je neslušné a ne, a nevhodné e, hovoriť o miliónoch e, moslimov, keď vidíme, že ako Erdoğan ľudí v Turecku, e, týchto ľudí utláča. To je skutočne drzosť. Po druhé, je to pravda, že teroristické útoky sa stretli s našim rozhodným odporom a to sa týka všetkých foriem terorizmu aj v Turecku. A taktiež je správne, že podpredseda Timmermans vyrokoval dohodu s tureckou vládou, aby sme spoločne zmiernili utečeneckú krízu. A tiež je správne, že táto dohoda obsahuje e, zmienku o ďalších rokovaniach o prístupe. Bohužiaľ si zvolili nesprávnu kapitolu. Čo sa týka kapitol 23 a 24 ohľadom práv a slobody. Pokiaľ by ste zvolili tieto dva kapitoly, tak sme rovno mohli diskutovať s Tureckom o týchto témach, o ktorých tu diskutujeme dnes a to by bolo pre mňa veľmi dôležité. Je úlohou komisie jasne dať najavo, že chceme podporovať mierový proces. Potrebujeme sa vyjadriť jasne proti tureckému prezidentovi a jeho politike, keď e, e, pretože tieto 100 tisíce Kurdov nie sú všetci členmi PKK. Ide tu aj o našu dôveryhodnosť, aby sme spoločne s Turkami riešili problémy, ale neboli kvôli tomu a slepí. Ďakujem. Teraz pán Tenok na minútu. Ďakujem za slovo. Politiky eh, kurdskej, eh, tureckej eh, vlády sú stále autoritárskejšie. Nedávne represálie voči 27 akademikom, proti novinárom a Ďalej je tu vojenská e, kampaň proti PKK, e, ale pritom pri boju proti tejto e, teroristickej organizácii prichádzajú život civilisti, sú ukladané základy vychádzania a toto je veľmi emblematické pre kroky tureckej vlády, a že si oni myslia, že Kurdi sú väčším rizikom v regióne než ISIS snažia sa za každú cenu zabrániť vytvoreniu kurdskej enklávy. Viac sa snažia o toto, než bojujú proti ISIS. Takže aj e, podľa britskej tlače dokonca niektorých utečencov deportujú e, naspäť do Sýrie. Myslím si, že by sa mali pridržiavať svojich záväzkov a nie len e, sa stále ospravedlňovať. Prepačte, pán Lamzor, vidím, že máte modrú kartu pre pána Tenoka. Príjmate pán Tenok? Áno. Rád, takže 30 sekúnd. Ja som vás pozorne počúval. Takže ja som vás pozorne počúval. Je tam vysoká miera autoritarizmu, je, je tam kolízia e, policie so sunnickými milicami v Iráku. Taktiež princíp nenavracania do Sýrie sa porušuje. Je, turecká vláda sa chová autoritársky. Ja sa pýtam, Charles, konzervatíci v Británii vždy podporovali prístup Turecka do EÚ. Zmenilo sa toto stanovisko? Myslím si, že som sa ťa pýtal v minulej e, diskusii, či e, by si siahol na e, predprístupové fondy pre Turecky a tam si mi dal veľmi vyhýbavú odpoveď, takže ja nemôžem. E, áno, naša strana si nadalej myslí, že v určitej fáze by sa Turecko malo stať členom Európskej únie, avšak Máme obrovské obavy ohľadom tých zmien, ktoré v Turecku prišli za posledné roky, takže určite je tam veľká cest, dlhá cesta od toho súčasného stavu až e, do stavu, kedy by sa Turecko stalo Európ- e, členom Európskej únie. Ďakujem. A teraz pani Scháke na minútu. Ďakujem. Dohoda o migrácii, ktorú Timmermans pred v najnevhodnejší moment e, vyzerá byť e, nevhodná, pretože situácia v juhovýchodnom Turecku sa stretáva e, s hluchotou v Európskej únii je treba riešiť otázky ako ľudské práva, právny štát a vláda musí a AKP musia začať pokojne rokovať s PKK, aby sa odstránili e, obete, e, alebo aby sa predišlo ďalším obetiam na životoch. A e, máme tu taktiež určitý, určitú cestu do budúcnosti, ktorá by pomohla Kurdom v Turecku. Je treba, aby v Turecku sme našli spolahlivého partnera, ako partnera v rámci NATO a ako partnera v rámci aktívnej koalície proti islamskému štátu. To by malo byť našim cieľom. A buďme opatrní a jasne povedzme, že boj proti terorizmu nie je zámienkou na obmedzovanie slobôd ľudí v Turecku a všetkých ľudí v Turecku. Ďakujem pani Veržia na minútu. Ďakujem. Už viac než mesiac turecká armáda vykonáva nasilné operácie na juhovýchode Turecka. Z tohto regiónu sa stála vojnová zóna, kedy v 50 mestách je zákaz vychádzania. A príslušníci HDP nie sú všetci kurdovia, ale ani nie sú všetci členmi PKK. Univerzitní učitelia sa odvážili podpísať mierovú výzvu. PKK nie je zdrojom konfliktu, to je len verzia Ankary. A civilné obyvateľstvo má, tam je mnoho obetí na životoch a veľa z nich sú deti a ženy. Peťroční teroristi, z koho si, e, e, na kom sa bavia? Európska komisia by mala donútiť jednotlivé strany, aby si sadli k rokovaciemu stolu a mala by donútiť tureckú vládu, aby obnovila mierový proces. Práva menšín, či už náboženských alebo kultúrnych, musia byť uznané a e, represálie voči týmto menšinám musia prestať. Pani predsednička, milí kolegovia, ja si myslím, že je absolútne nutné usporiadať oficiálnu delegáciu, ktorá by v mene parlamentu išla do Turecka. A teraz na minútu pani Valero. Ďakujem za slovo. Takže vidíme tu zákopy, a, ktoré boli vyhrábané e, v, na juhovýchode Turecka, v kurdskej oblasti. Takže takto tam vyzerá. A tu Erdogan tvrdí, že bojuje proti PKK, ale jeho vojna sa týka predovšetkým e, sever, Severného Kurdistánu. Tam e, sa to týka hlavne civilného obyvateľstva. Už tam, prišlo veľa, e, tam bolo veľa civilných obetí. A ja som si to učítala v posledných mesiacoch rôzne články. A vidíme, že sa tam deje úplne niečo iné, než by Erdogan chcel, aby sme si mysleli. A je to hrozné. A Otázka je, či je tam potrebný toľko vojakov, aby premohli jedného muža. Sme tam na pokraji občanskej vojny a pokiaľ nezastavíme Erdoána teraz, tak kedy to máme urobiť? Nemôžeme predtým zatvárať oči. Ďakujem. Na minútu Michel Ferrand. Vážení kolegovia, ja by som vám chcel prezradiť tajomstvo. Ešte pred chvíľou som bol súčasťou tureckej delegácie. Ja som vás zastupoval v tejto delegácii. A je to... Nemali sme 10 mesiacov zasadnutie tejto delegácie a prečo? Vždy, keď e, e, bol termín, tak e, tak e, e, turecký e, veľvyslanec v EU bol pozvaný a on jednoducho vždy zaberie veľa času. Musíme si uvedomiť, že dnes je Turecko zastúpené v EU, nie fyzicky, ale prostredníctvom svojich aktivít. Nie dňa, kedy by nedošlo k teroristickému útoku alebo dokonca e, k teroristicky motivovanej vražde došlo v Turecku. Nesmiete zamieňať Kurdov s Tureckom. E, treba venovať pozornosť aj e, tomu, že pod zástierkou e, e, boja proti Dáš. Turecko presadzuje mnohé nekalé ciele a e, skutočne Turecko svojim konaním potvrdzuje, že absentuje dostatočná miera demokracie. Ďakujem. Pán Bostenárov, ďakujem za slovo ja e, chcem zdôrazniť to, že ja patrím k podporovateľom a priateľom Turecka a za, som za posilnenie spolupráce EÚ a Turecka. Avšak to, čo sa dnes deje v Turecku, je e, poprvé na škodu sa, e, samotným záujmom Turecka. Tá eskalácia situácie v juhovýchodnej časti Turecka predstavuje nebezpečenstvo, ktoré treba zastaviť. Predovšetkým e, e, je nevyhnutný politický dialog medzi tureckou vládou a kurdskými a kurdskou menšinou a e, musíme si uvedomiť, e, že turecká vláda, vláda už dosiahla určité dôležité kroky v mierotvornom procese, avšak situácia sa teraz zvrátila a dosiahli sme už taký bod, z ktorého už nebude návratu, pretože veci sa e, len zhoršujú. Turecko vo svojom vlastnom záujme by mu malo predchádzať ďalšej destabilizácii, malo by predchádzať násiliu, pretože tam hrozí občian občianská voľna. E, Európska únia sa musí e, správať zodpovedne. E, inštitúcie EÚ akoby prebrali na svoje plecia všetky pochybenia našich partnerov a medzi nimi je aj Turecko. Oni sú naši dlhodobí partnermi, chceme s nimi spolupracovať, ale chceme presadzovať hodnoty Eh, hodnoty, ktoré zdieľame a musíme eh, musíme byť dostatočne odvážni na to, aby sme našim partnerom eh, tureckým povedali, že je nevyhnutné okamžité prímerie a hľadanie nejakého riešenia. Ďakujem. Vážení kolegovia, prosím, aby ste dodržiavali vytýčený čas. Prvnež dám slovo pánu Moraesovi. E, e, bola zdvihnutá modrá karta pre kolegu, ktorý už vystúpil, takže e, teraz ju nepovolím, ale ponechám vám priestor počas spontánnej rozpravy. Pán Moraes, máte slovo. Európska únia musí prestať so schovávaním, strkaním si hlavy do piesku a zatváraním si uši, u, oči e, e, skutočne turecká armáda porušuje ľudské práva. 200 tisíc ľudí, predovšetkým Kurdi, museli opustiť svoje domovy. E, sú, sú opúšťané mesta, osady Mnohí kurdskí predstavitelia sú, e, e, sú zatýkaní, e, mnohí sú už v súčasnej dobe vo vezení, a turecká vláda chce ukončiť tzv. protiteroristickú akciu do jary a e, Európska únia je svetkom bezprecedentnej eskalácie násilia. Preto musí Európska únia e, prijať opatrenia e, zamerané proti Turecku a musí zatvoriť svoje brány pred Tureckom a nesmie dovoliť, aby Turecko tak rozšafne postupovalo v Anatolii takže bola tu modrá karta, ale zároveň ste v rámci spontánnej rozpravy. Vy tvrdíte, že nie? Dobre, máte na 30 sekúnd e, modrú, modrú kartu pre pána Moraesa. E, vážený kolega, ja chápem, e, ja chápem váš postoj. Ste Grékom ale určite súhlasíte s tým, že Európska únia by mala nejako zasiahnuť. E, mala by, ak nič iné, poslať list prezidentovi Erdoganovi a ďalším, aby sa aby sa tým napomohlo procesu zlepšenia vzťahov medzi tureckou vládou a Kurdami. E, viete, destabilizácia Turecka bude znamenať destabilizácia Grécka a Európy. Pán Moraš, e, o, o, reaguje. Európska únia musí hľadať spôsoby, ako primeť Turecko rešpektovať e, e, e, ľudské práva. Musí prijať náležité opatrenia. Zatiaľ Európska únia len, len ustupuje, snaží sa byť ústretová voči Turecku a priviera oči voči konaniu Turecka, voči Kurdom a ďalším. Veď dochádza tu k hrubému porušovaniu medzinárodného práva. Veď Turecko obsadilo 37 e, Cypru, členského štátu EÚ. To Vera hovorí o Turecku. A Turecko e, musíme mu vyslať jasný signál. Takže máte 30 sekúnd na odpoveď. E, len to pripomínam. Teraz jedna minúta Eh, pán Christy Abons. Ďakujem, pani predsednička. No už eh, mňa, mňa osobne veľmi vadí, keď sa instrumentalizuje situácia utečencov a utečenky, ktorí v miliónoch utekajú pred prenasledovaním a vojnou v tomto regióne. Sú to niektoré členské štáty Európskej únie a Turecko taktiež, ktoré toto robia, takto sa chovajú. Turecký štát masakruje eh, tisíce kurdských civilistov a Európska únia je slepá a hluchá. To je nepriateľné. Pán komisár, okrem vašich pekných zámerov a slov, tak čo ukazujú činy a stanovisko členských štátov, že nechajú e, Kurdov svojmu osudu, tak to je bláznivé. Európska únia nemôže zostať potichu, keď vidíme, ako sa systematicky porušujú kolektívne a individuálne práva tureckého národa zo strany tureckého štátu. Ďakujem. Lambert, Ďakujem, pán Lambert, jedna minúta. Pani Lambert, jedna minúta. Ja som prvýkrát navštívila región Terecka pred nejakými 15 rokmi. E, to e, bol vojnový stav a boli tam e, skutočne opustené mestá a osady a dnes sa história opakuje. Čiže mierový proces, aspoň jeho, jeho prvé fázy, bol zmietnutý a a poprvýkrát e, sme e, boli svedkami toho, e, že počas ostatných volieb kurdská strana dosiahla 10 a zdá sa, že sú povolované útoky na PKK a a vieme, že dochádza tu k akémusi handlovaniu. PKK nie je ISIS. A e, e, jednoducho e, pravda je, že vykonali aj určité násilné akcie voči civilistom a to treba odsúdiť. Ale treba mať jasno vo veci ak chceme sa vrátiť k mierovému procesu a chceme ukončiť násilie páchané po celom Turecku, aby sme mohli sa venovať tej hlavnej hrozbe v Turecku. Pán Widenholzer, jedna minúta. Turecko je, je e, e, krajina, ktorá je na ceste k potenciálne budúcemu členstvu a je veľmi potrebné postaviť si, e, položiť kľúčové otázky, kritické otázky súvisiace s porušovaním ľudských práv. Nedávne udalosti v Turecku nás napínajú veľkými obavami a nastolujú palčivú otázku, palčivú otázku kurdskej mečiny. Je potrebné hľadať nejaké riešenie, dosiahnuť dosiahnuť mier. Musíme si uvedomiť, že po rokoch, po rokoch rokovaní e, súvisiace a v snahe priblížiť Turecko došlo k prudkému rezu. Ja apelujem na vás, pán komisár, aby ste avizovali tureckej strane, že takéto, e, takéto počiny nie sú v záujme ani jedného z nás, ani ich, ani nás. Je dôležité, aby Turecko ukončilo e, bojové akcie a hľadalo mierové riešenie. Je dôležité e, je dôležité hľadať určitú inšpiráciu, napríklad inšpiráciu zo e, Severného Írska. Aj tam mali problémy s teroristami a podarilo sa im po krvavých jatkách nájsť riešenie. Ďakujem. Teraz pán Krysogenos, jedna minúta. Ďakujem. Erdoganov režim eh, spôsobuje eh, to, že občania juho-východného Turecka hľadujú. Eh, je tam mimoriadný stav, zákaz vychádzania a v podstate tam po uliciach pochodujú ozbrojenci a je tam ohrozená, mm, mm, je ohrozená bezpečnosť a je potieraná sloboda. Dochádza k premiestňovaniu 100 e, tisícov Kurdov z ich e, domova a to je v prudkom rozpore s medzinárodným právom. Erdoganov režim e, bráni nezávislým pozorovateľom vstúpiť na toto územie a mm, je veľký predpoklad, že dochádza tam k ne humánnym aktivitám. Toto možno hodnotiť ako potieranie základných hodnôt EÚ snahy e, zalíškať sa, byť ústretový voči Turecku, e, to neprináša žiadne ovocie. Erdogan rozumie len jazyku sankcií a natlaku. Jedna minúta, pán Kirkos. Ďakujem za slovo kolegovia veľmi správne opísali situáciu v juhovýchodnom e, Turecku. Nebudem opakovať, čo tu už odznelo. E, Solomandom etáž. ktorý zastupuje PKK a vlastne zastupuje e, kurdskú menšinu. On hovorí, že oni nespôsobili vojny, oni nie sú za týmto konfliktom, ale je to prezident Erdogan a je to e, politická protistrana na druhej strane. Komisár Hahn Mali by sme apelovať na Turecku, aby otvorilo nový proces, novú trajektóriu k mieru. A je nevyhnutné e, e, je nevyhnutne byť odvážny, ak sa chcete chrániť pred útokmi, pred bombami a e, treba byť odvážny na to, ak sa rozhodnete poviesť krajinu do mierového procesu. Pani Spinelli, ďakujem. Ja, ja som e, sa tiež pod, podpis, podpísala pod e, výhradu e, tureckých akademikov v stovkách, kde odsudzujú masaker v juhovýchodnom Turecku. V desiatkách miest je, je vynimočný stav, nemajú tam jedlo, nemajú tam lieky. Uh, Um, jednoducho e, e, praktický život je ochromený, stovky ľudí nemožno pochovávať, nie ako potierané medzinárodné právo, dokonca je potier, potieraná aj podstata tureckej ústavy. E, snaha je položiť, na, zraziť na kolena ľudí, ktorí, kurdov, ktorí žijú vo svojej demovine E, e, tisícky e, Turkov vzhliada k Európe a k rokovacím vyjednávacím schopnostiam Európy. Treba si sadnúť za stôl s Erdoganom a treba urobiť urýchlenie niečo preto, aby bola ukončená genocída pani eh, Mogherini povedala, že Erdogan je našim spojencom v boji proti ISISu a to je postavené na vratkých nohách. Takže eh, pani Spinelli, pana Sasi eh, vám chce, chce využiť mechanizmus modrej karty, takže tridsať sekúnd otázka, tridsať sekúnd odpoveď pani Spinelli. Pana Sasi hovorí. Ďakujem Viem, že ste boli osobne zaangažovaná e, v tejto problematike e, a to si veľmi vážim. Nebolo by vhodné využiť e, inštitucionálne kontakty na to a teda zromoždenie členských štátov na to, aby sa táto otázka riešila aj po tej inštitucionálnej rovine. Ďakujem za túto otázku. Ja vám chcem potvrdiť, pán Spinelli, že e, e, skutočne e, boli rozbehnuté kontakty na úrovni vysokej predstaviteľky OSN a Rada Európy. Ďakujem. Ďalší rečník, jedna, mini, jedna minúta, pani López. Špirála násilia v Turecku pokračuje je to násilie, ktoré je čoraz horšie a hrubšie na juhovýchode Turecka. Dochádza tam k kolektívnemu trestaniu eh, kurdskej eh, komunity. Veľa ľudí eh, muselo pustiť svoje domovy a veľa ľudí bolo bez rozdielu zadržaných, zatknutých a my môžeme len požiadať o prímerie, požiadať o to, aby znovu boli nadvazané rokovania, ktoré boli zmrazené a v lete. Toto je jediné riešenie konfliktu v Turecku a zároveň musíme v takejto chvíli, kedy my zintenzívňujeme našu vzájomnú spoluprácu, ktorá je potrebnejšia než kedykoľvek predtým, spoluprácu s Tureckom, tak je treba povedať, že toto rokovanie nemôže byť na oplátku e, za nič. Nemôžeme sa nechať prinútiť, aby sme e, boli slepí voči tomu, čo považujeme za nepriateľné Takže preto musíme urobiť to, čo treba. Ďakujem veľmi pekne. Je tu žiadosť o modrú kartu, pán López. Akceptujete ju od pána Blana? Akceptujete modrú kartu? Ďakujem. Nech sa páči, pán Blana. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa spýtať váženého poslanca jednu vec. Súhlasíte, že s tým, že sa Turecko nespráva správne. To nie je nič nové, tak to je už roky, alebo storočia dokonca v tureckej histórii. Ale ak sa Turecko nespráva správne, prečo je potom pre vás správne, pre Európu správne poskytovať Turecku 3 miliardy eur s výhľadom na to, že bude toho viac? Dávame takýmto nespratníkom peniaze? To je v poriadku? You have the floor. No už mne sa nepáči, ako sa Turecko často správa, ale keď hovoríme o peniazoch pre Turecko, tak nehovoríme o tureckom štáte alebo o tureckej vláde, hovoríme o utečencoch, ktorí dnes trpia, žijú e, v Turecku, u sírskych utečencoch. Ale čo sa týka ich chovania, tak mne, mne sa napríklad často nepáči, ako vy sa chováte, ale už každý si robí, čo chce. Teraz by som dala slovo viacerým rečníkom v rámci spontánnych vystúpení, ale predtým dám ešte slovo pánu Benifimu, ktorý je posledným rečníkom na zozname. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dovolte, aby som sa veľmi pridal k tým, čo už povedali moji kolegovia a nielen predchádzajúci rečník, keď sme hovorili o situácii v Sýrii aj o juhovýchodnom Turecku. Je to situácia, ktorá predstavuje temné roky. Predsa nemôžeme zakrývať oči pred tým, čo sa deje. Doteraz výzvy na zastavenie na prímerie neboli schválené Situácia sa približuje k občianskej vojne a pritom sa vôbec oficiálne nevyšetrujú útoky alebo akcie e, ozbrojených síl. Ne, nepritiaľ to žiadnu pozornosť medzinárodného spoločenstva zdravotníctva došlo k premiesneniu 230 tisíc ľudí. Komisia, keď bude mať najbližšie stretnutie s Ankarou na úrovni najvyššej predstaviteľky, a treba to stále spomínať vo všetkých oblastiach vzťahov s Tureckom, a síce vyzývať k mierovému procesu a jeho obnove a e, k prímeriu. Už sa nemôžeme skovávať za možné politické výhody, ktoré by sme mohli získať od Turecka v čase utečenskej krízy. Na spontánne vystúpenia je veľký záujem, ale dám slovo deviatim rečníkom a pokúsim sa rešpektovať aj rozloženie politických skupín a máte naozaj len minútu. Takže pani Šrefer, pán Šrefera? Pani Šrojfová, ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Myslím, že sa všetci zhodneme, že Turecko je strategickým partnerom EÚ, ale taktiež očakávame, že je to obojstranný vzťah a že Európska únia je rešpektovaná Tureckom a že Turecko nebude zneužívať túto situáciu, vysadzovalo svoje jednostranné politické záujmy. Zatiaľ útočí proti obyvateľstvu a zneužíva túto situáciu. Veľmi ma znepokojila odpoveď pána veľvyslanca Jela, ktorý pred pol hodinou odpovedal delegácii Európsky parlament a Turecka. Povedal, že zasa aj armády na východe Turecka sú legitimné a potrebné. Myslím si, že to je nepripustné a myslím si, že Európska komisia, dúfam, nebude mlčať a postaví sa proti tomuto ataku, útoku na, proti civilistom na juhovýchode Turecka. Ďakujem.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 pani predsedajúca. Od decembra 2015 došlo k viacerým udalostiam v juhovýchodnom Turecku a obetiam zákazu východa, vychádzania. Vyše 200 tisíc ľudí trpí, mnohí nemôžu, majú prístup k potravinám, lekárskej starostlivosti. Sme znepokojení zatknutím akademikom, ktorí podpísali výzvu k mieru a e, obavy z vývoja v tejto časti krajiny. Signatári boli prezentovaní ako nepriatelia. Keď došlo k uplatneniu prvého zákazu e, vychádzania, boli už stovky civilov zabitých. Situácia je stále zložitejšia a to je krajina, ktorá chce vstúpiť do EÚ. A vydavateľ európskeho opozičného e, opozičných novín je teraz vo väzení a jednoducho musíme vidieť násilie v Turecku. Nesmieme zatvárať pred ním oči kvôli situácii s utečencami. Ďalší rečník, prosím. Ďakujem. Pani predsedajúca, musím povedať, že desaťročia sa prizeráme na túto situáciu, ktorá sa teraz rozdúchala. Táto vláda nezákonne okupuje územia v Sýrii a v Iraku, okupuje Cyprus už desaťročia. Táto vláda vykonáva etnické čistky a genocídu na kurdskom území v Iraku a v Sýrii to sú tie správne slova a mňa prekvapuje, že v miestnosti sú kolegovia, ktorí, si, ktorí sa tvária, že nerozumejú. A súčasne Európska únia spáchala sebevraždu tým, že slúbila miliardy Turecku. Áno, to je samovražda. A to, čo robí vláda voči Kurdom v Turecku, je genocída. Treba skončiť rokovania. Turecko nemá žiadne miesto v Európskej únii. Nie je to európska krajina. Teraz ďalší rečník, prosím. Ďakujem veľmi pekne. Pani e, Zahambasky hovorí. Situácia v Turecku hrozí autokarchou. Erdogan si bojuje cisárstvo, a na troskách demokracie, štá, právneho štátu a ľudských práv. Už neexistuje žiadna sloboda prejavu, žiadna sloboda tlače a do, vidíme aj zatknutia a obvinenia intelektuálov. Vidíme tú situáciu e, zákazu vychádzania a to všetko vedie k tomu, že e, v Turecku sú mesta duchov, Turecko ignoruje aj akčný plán pre utečencov, ignoruje bandy pašerákov. Tento mesiac sme mali v Egejskom mori mnoho tisíc ľudí, ktorí prekrížili, ktorí prešli morom. Nie je to bezpečná krajina a preto chcem, aby pani Mogherini prijala iniciatívy na zastavenie tejto špirály násilia. Ďakujem. Všetci vieme, čo sa deje v kurdských provinciách a že to nedá vysvetliť ako vláda, ktorá jednoducho bojuje proti terorizmu. Sú tam umlčiavaní akademici, sú tam zadrž- zadržiavaní e, primátori, e, zničené budovy, viac než 50 mŕtvych civilistov. A je využívaná, e, sú využené ozbrojené zložky voči civilistom v rôznych mestách a, de- a dedinách. Je potreba, aby nám e, vláda vysvetlila svoje kroky, pretože máme dramatické správy od rôznych mimovládnych organizácií. Nemôžeme byť slepí voči takýmto e, krokom v Turecku len kvôli našej dohode hľadom utečencov. Musíme požiadať o prímerie. A pán komisár, ja žiadam, aby európske inštitúcie okamžite zasiahli Nestačí len, aby sa vytvárali technické delegácie v parlamente. Je treba okamžite vyslať špeciálneho vyslanca s plnými pravomocami eh, pre túto oblasť, aby ten vyžadoval plné prímerie. Now... A teraz minúta. Držte tú minútu, pán Pesaldo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, koľko nás to stojí? aby sme zabránili zrúteniu schopnosti prijímať v Európe. Teraz sme poskytli Turecku peniaze daňových poplatníkov 3 miliardy. Ja dúfam, že nebudú tieto peniaze odklonené. Vidíme v Turecku, že Kurdi bo, e, e, najviac bojujú, platia vlastnou krvou, ale keď sa hovoríme, ale keď si rokujeme s Tureckom, tak je nám kurdská otázka nepriemná. A takto sme nadviazali vztahy s vládou, nie s ľuďmi, s vládou, ktorá potláča ľudské práva a ktorá plánuje skutočný rasový útok na svojich Kurdov. A takto hovorí OSN, nie ja. Nič z toho, čo sa deje, nie je ani proporcionálne, ani opravnené. Ako dlho to môžeme akceptovať teraz? Pán Sinadinos na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsedajúca, Situácia na juhovýchode Turecka sa maskuje a vyplýva to aj z toho, že to Európska únia trpí. Počujeme jednoducho len o vraždách voči ozbrojeným silám, ale nepočujeme nič o zločinoch Erdoganových síl Turecko využíva súčasnú situáciu na to, aby si vybudovalo vzťahy s ISISom. Európska únia musí teraz zasiahnuť, pretože dochádza ku konfliktu záujmov a taktiež je na tomto konflikte veľa vojnových strán. Máme Turecko, Sýrsko, ISIS, sunitov, šejitov, kresťanov a všetky tieto zahraničné sily. A toto všetko bude viesť k svetovej vojne. Tomu sa nedá zabraniť. Ďakujem. Ďalší rečník, prosím. Keď si pozrieme dnešnú situáciu v východnom Turecku, tak vidíme, že turecká vláda sa snaží povedať, že celé kurdské hnutie je teroristickým hnutím. Snažia sa zničiť a aj z poškodiť povesť kurdského hnutia v očiach verejnosti, ale bežní kurdi a mierový proces a mierové zmluvy, ktoré už takmer mali, boli na spadnutí, sa stále viac a viac vzdialujú. Rokovania medzi Kurdmi a tureckou vládou prestali, sa zastavili, i keď medzi opozičnými stranami sú ľudia, ktorí by podporili e, mierový proces – Myslím si, že EÚ musí vyvíjať tlak na Turecko, aby pokračovalo v týchto rokovaniach, i keď mnohí ľudia si myslia, že cenu, ktorú e, zaplatíme Turecku za pomoc v migračnej kríze, je tá cena, že ich necháme robiť si s Kurdami, čo chcú. Ale nezabudnime na to, že hovoríme o e, krajine, ktorá sa chce stať členským štátom EÚ, takže nemôžeme, nemôžeme prižmúriť oči a nevidieť veci. Ospravedlňujem sa tým, ktorí nedostali slovo zatiaľ, ale ak som povedal, máme málo času. Takže teraz dám ešte slovo pánu Papadakisi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Myslím, že nastal čas, aby sme prestali ignorovať tú skuto- skutočnosť a mali by sme byť čestnejší, pokiaľ hovoríme o tom, čo sa deje v Turecku. Len preto, že v Turecku sú voľby, to neznamená, že je to demokratická krajina kupuje 38 Cypru, väzní ľudí, e, novinárov, posiela, e, posiela utečencov do Grecka, do Európy. Ďalej dochádza ku genocide Kurdov. Nie všetci sú PKK. To snad nie je taký partner, akého si želáme. Z dôsledku utečeneckej krízy jednoducho ignorujeme zločiny proti ľudskosti. Ale tu existuje len jedna možnosť, jedna cesta skutočná hlboká demokratizácia Turecka. A aby sa to stalo, na to musíme použiť ten správny plán, tú správnu mapu. Európa musí zabezpečiť, že neustúpi e, rôznym iným záujmom. A teraz dávam slovo komisárovi Hánovi. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj za túto diskusiu ktorá je veľmi dôležitá aj pre potvrdenie našej mienky a pre tvorbu našej mienky. Pani podpredsednička, alebo pán komisár eh, Stylianides bude viesť eh, onedlho v Ankare eh, rokovania a Často sa teda hovorí o prístupových rokovaniach. My sme za to, aby pokračovali a um, chceme, aby v nejakom skoršom štádiu sme začali riešiť uh, kapitoly 23-24 a teraz sme ešte len v prípravnej fáze a ktokoľvek, kto sa tomto tému zaoberal, tak mu muselo byť jasné, že v prípravnej fáze a potom v neskorších fázach uh, E, spočíva hlavný bod v tom, že musí mať určitý vplyv. Musíme tureckej vláde môcť ukázať, aké sú európske a medzinárodné štandardy. To sa potom musí overiť a musí sa povedať, že členstvo v Európskej únii je isté len vtedy, pokiaľ sa budú riadiť našimi právnymi štruktúrami. Takže rokovania v tejto oblasti nie sú aproximačnými e, rokovaniami. Ide tam o to, že európske, európsky právny systém a európske hodnoty sú naše, sú nemenné a určite e, to bude určitá páka v našich rokovaniach z našej strany a uvidíme, aké E, budú alternatívy, či budeme môcť, ako budeme môcť pomôcť kurdskému obyvateľstvu. Sú tu teraz tureckí primátori, niektorí, ktorí s nami e, viedli rozhovory s mnohými kolegami. A toto je taktiež dôležité, aby sme si mohli vytvoriť tú správnu objektívnu mienku. Samozrejme, ďakujem za túto diskusiu. Ďakujem za to, že ste túto tému uložili, alebo vložili na medzinárodný program. Ďakujem, ďakujem kolegovia. A teraz